Good uh, afternoon. Dobré odpoludne alebo pekný podvečer. Chcem požiadať všetkých, čo ste tu, keby ste zaujali svoje miesta. A na začiatok by som chcel privítať všetkých predstaviteľov národných parlamentov, ako aj poslancov Európskeho parlamentu. Vítam aj Damira Mateliana, ktorý sedí po mojej pravici, z vašho pohľadu vľavo, ktorý je podpredseda výboru regionálneho rozvoja a e, fondov Európskej únie Chorvátskeho parlamentu. On bude so mnou spolupredsedať toto rokovanie a okrem iného aj uzavrie naše stretnutie medziparlamentného výboru. Vítam aj predstaviteľov parlamentu Čiernej hory, ktorí sú tiež prítomní na tejto výmene názorov. Ako viete, chceli by sme dnes hovoriť o tom, ako dosiahnuť, že rozpočet e, v rámci VFR od roku 2021 do 2027 bude zodpovedať E, výzvam, ktoré musíme riešiť. Je to veľmi aktuálna téma, ako viete. Pokiaľ ste neboli posledné dni alebo týždne na Marse, je to naozaj veľmi aktuálna téma. Predseda rady Európskej rady Charles Michel vydal nové znenie návrhu VFR v piatok a Osobitné zasadnutie Európskej rady sa uskutoční vo štvrtok o dva dní teda e, a bude sa zaoberať otázkami VFR a e, súvisiacimi e, otázkami. Takže je to naozaj veľmi vhodne načasované stretnutie, keď prebiehajú tieto medziinstitucionálne rokovania. Dovolte, aby som začal tým, že vám pripomeniem, že počas európskych volieb minulý rok občania vyzvali EÚ, aby riešila výzvy, pred ktorými stojí Európa a svet a nesmieme ich sklamať alebo podviesť. Očakávajú, že Európa bude bojovať proti zmene klímy. Európska komisia prišla s novou ekologickou dohodou a súvisiacim mechanizmom spravodlivého, spravodlivej tranzície, aby sa z Európy stala prvá eh, klimaticky neutrálna ekonomika do roku 2050. A tento návrh pred našimi E, na našich stoloch sa zameriava aj na toto riešenie a znamená to, že niektoré prostriedky sa odoberajú z programov, ako je Horizont Európa, polnospodárstva alebo e Erasmus+, ale toto sa veľmi ťažko E, akceptuje, je to vlastne nepriateľné. Nemôžete vyzlieť spala, aby ste obliekli Petra. Ďalšie globálne výzvy sú digitálna revolúcia, nezamestnanosť, konkurencieschopnosť našich základných ekonomických štruktúr, migračné tlaky a geopolitická nestabilita. Avšak tie údaje, ktoré máme pred sebou doteraz a ktoré sú uvedené aj v návrhu Charlesa Michela, sú veľkým rozčarovaním pre Európsky parlament. Návrh je, naozaj pod tým, čo je potrebné a čo si zaslúžia občania EÚ, ktorí si zaslúžia pevný, realistický rozpočet, ktorým pomôže e, vyrovnať sa s týmito mnohými výzvami. V súčasnom návrhu je celková úroveň hrubého domého dôchodku vo FR oveľa nižšia než je súčasná úroveň pri 27 členských štátoch napriek ďalším zodpovednostiam, ďalším ambíciám a 7 rokov ekonomického rastu. Súčasne ten spôsob, akým sa financuje európsky rozpočet, musíme modernizovať. Zatiaľ náš systém vlastných zdrojov je takmer výhradne postavený na národných štátnych príspevkoch na úkor, samozrejme, národného dôchodku existujú možnosti na efektívnu reformu tohto systému. Navrhované zmeny v návrhu Šarla Michela sú v tomto smere naozaj dobrým začiatkom. Po prvýkrát je za 40 rokov by sa zaviedli nové kategórie vlastných zdrojov, avšak je to skôr symbolický ťah než skutočná e, zmena. Zrušenie rabatov e, musíme taktiež zabezpečiť, aby sme zabezpečili väčšiu spravodlivosť a transparentnosť. Chcel by som tiež zdôrazniť, že tieto nové vlastné zdroje nie sú európskou daňou. Systém vlastných zdrojov bude pokračovať na základe dohody, ktorá je záväzná, právne záväzná a týka sa dojednania rie, e, zdieľania príjmov. Výcha, je to teda rozhodnutie o vlastných zdrojoch, ktoré budú ratifikovať národné parlamenty ako zvrchovaní v tejto oblasti. Takže čo môžeme urobiť, aby sme boli iní ako ďalšie od ostatných. Európa e, sa pozera na tento proces ako na proces národných ekonomí, ktoré musia zodpovedať a byť pripravené na tieto výzvy, usilovať o konkurencieschopnosť a dokonalosť v takých oblastiach, kde spolupráca medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom vedie k najlepším výsledkom. Existuje niečo také ako e, ekonomika úspor z veľkosti, Takže veľkosť je výhodou a nie nevýhodou. Európa nenahrádza národné parlamenty a ich zvrchovanosť. Európsky rozpočet je okrem toho investičným rozpočtom. Nie, každá krajina má osoch z pridanej hodnoty, ktorú tento rozpočet vytvára. Dokonca aj tí, ktorí sa nazývajú čistí prispievateľia tým, že sa snažíme ušetriť peniaze v krátkodobom horizonte, členské štáty ohrozujú európske hodnoty v stredne a dlhodobom horizonte. Ja viem, že veľmi často na zasadnutiach rady počujeme názory, ktoré nie sú nevyhnutne názormi, ktoré zdieľajú národní poslanci. Preto sa teším na túto výmenu názorov s vami ako zástupcami občanov na e, vnútroštátnej a európskej úrovni pretože budeme hovoriť o tom, ako by sme mohli vytvoriť európsky rozpočet, aby pomohol národným aj európskym ekonomikám pri riešení týchto globálnych víziev, ktoré sú pred nami. Teraz dovolte skôr, ako začneme naše diskusie, aby som vám povedal, aké máme organizačné pokyny, ktoré dodržiavame v rámci rokovacieho poriadku, aby sme zvládli nápor práce v danom časovom rozpeti počas, ak chcete sa prihlásiť o slovo, tak v prvom rade chcem zdôrazniť, že urobíme všetko preto, aby sme umožnili čo najväčšiemu počtu záujemcov vyjadriť svoj názor. Keďže je tu veľký počet účastníkov, prosím, tak e, ten, nasl- ten e, po prezentáciách, ktorú sa tiež budeme snažiť udržať v rámci časových limitov, pravdepodobne nebude možné, aby sa dnes každý ujal slova. Preto vás aj žiadam, keby ste sa obmedzili vo vystúpeniach na dve minúty, čas odmeriavať časomierka tu na tomto paneli. A podľa toho, ako sa bude vyvíjať diskusia, možno, že budeme musieť čas ešte viac obmedziť. Na stoloch pred vami máte kartičky o, e, so žiadosťou o pridelenie času na prejav. Ak naozaj chcete vystúpiť, zoberte si túto kartu a dajte ju našim usporiadateľom, ktorí sú tu v miestnosti. Platí to pre poslancov Európskeho parlamentu ako aj národných parlamentov. Vo všeobecnosti sa pokúsime rozdeliť rečnícky čas podľa nasledujúceho vzorca. Dva ja poslanci z národných parlamentov, po nich jeden európsky poslanec a znovu. Takže Dovolte, aby som teraz odovzdal slovo pánovi Matelianovi, ktorý e, bude ďalej pokračovať vo vedení tejto schôdze. Ďakujem, pán predseda. Takže na začiatku chcem povedať, že máme šesť rečníkov a prvým z nich je pán Jan Olbricht, spolu spravodajca k viacročnému finančnému rámcu a pán Olbrich, nech sa páči, máte slovo, ale len 5 minút. 5, min- 5 minút v parlamente vôbec nie je zlé. Ďakujem veľmi pekne za to, že sa môžem tu s vami podeliť o našu prácu a informovať kolegov z národných parlamentov o tom, čo robíme. Celý balík VFR pozostáva z viacerých prvkov a je veľmi dôležité pochopiť, že celá debata sa netýka len jedného z nich, ale celého, celých všetkých. Ako už pán predseda povedal, máme nariadenie o VFR, to znamená, čo bude v rozpočte, čo sú tie hlavné prvky politiky, ktoré budeme financovať ako sa vytvára rozpočet, interný mechanizmus. To všetko sa týka aj fungovania rozpočtu. Po druhé, vlastné zdroje, naši kolegovia vám to už vysvetli, vysvetlia. Po tretie, je to viac ako 40 nariadení, ktoré sa týkajú kohezie, dopravy, horizontu a podobne. A to teraz riešia jednotliví spravodajci. A štvrtá oblasť je právny štát. Prvá časť vychádza z jednomyselného rozhodnutia Rady EÚ, EU, nie Európskej rady, ale Rady EÚ. A jednomyselné e, rozhodnutie si vyžaduje aj schválenie parlamentu. A druhý prvok je iný, to sú vlastné zdroje, tam je iný postup. Nariadenia o jednotlivých politikách vychádzajú zo spolurozhodovania, takže postup, postavenie parlamentu je pomerne silné. Robíme to cez rokovania a štvrtá oblasť je nové nariadenie o právnom štáte, ktoré navrhla komisia. Pokiaľ ide o prvé, keďže ja som spolupra, s pani Marke z prvej oblasti, to je VFR, viacročný finančný rámec, a v minulom období sme prezentovali názor parlamentu, koľko peňažných prostriedkov tam má byť pre EÚ a s ohľadom na Brexit, s ohľadom na nové priority, ako aj s, s ohľadom na predpoklad, že chceme, aby EÚ bola na tej istej úrovni, to znamená bez Británie, ak chceme mať finančné prostriedky na tej istej úrovni, ako sme mali bez Britov, A tu ide o potom ale určitý finančný výpadok a ten treba naplniť. To znamená, že ho musíme naplniť buď tým, že budú vyššie národné príspevky, alebo z vlastných zdrojov, alebo znížením rozsahu politik. A to je to, o čom sa teraz bavíme. To je skutočná politická debata o tom, čo chceme od Európskej únie. Chceme to mať na tej istej úrovni, na to potrebujeme viac peňazí, kvôli Brexitu, alebo chceme zmenšiť EÚ. Ten návrh, o ktorom hovoril predseda, čo máme na stole, jasne ukazuje, že predseda Európskej rady po bilaterálnych rokovaniach, to nie je jeho nápad, to sú bilaterálne rokovanie, snaha nájsť roz, kompromis a jednomyselnosť. Vlastne tento návrh znamená zmenšiť Európsku úniu a znížiť ambície a rozsah aktivít EÚ. To je veľmi jasné. A preto my teraz, Európsky parlament a jeho vyjednávači, hovoria, že my sme pripravení ho odmietnúť, pretože si myslíme, že tento prístup vlastne znižuje aktivity EÚ. Vidíme to na rôznych programoch, pretože ten menší rozpočet znamená, menej výdavkov na konkrétne programy. A keď si pozriete návrh predsedu EU, Európskej rady, nie je to veľmi všeobecné. Sú to zníženia konkrétnych politik, napríklad 50 e, obrana, 25 ochrana hraníc, výskum, kohézia, poľnohospodárstvo, všade sú škrty preto naše stanovisko dnes je veľmi jasné a to, čo sa my pokúšame robiť v parlamente, je spolupracovať so všetkými spravodajcami a mať e, konzistentný postoj parlamentu medzi všetkými politickými skupinami. Až doteraz a budeme obhajovať ambície EÚ, akcie EÚ. Takže tejto etape rokovaní povieme nie. Ďakujem. Ďakujem, pán Olbricht. Ďakujem za váš príspevok a za to, že ste dodržali časové rozpetie. Našim druhým rečníkom je pani Margarita Markeš. Nech sa páči, máte slovo. Budem hovoriť po portugalsky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem, chcem poukázať na to, aké dôležité sú takéto rokovania, aby sme si vymenili naše názory a stanoviska aj s národnými parlamentmi. V plenárke som to už povedala, že som sedela už aj na tej druhej stoličke, to znamená, zastupovala som Národný parlament a preto viem, aké dôležité sú takéto stretnutia, najmä keď ide o vyjednávanie viacročného finančného rámca, pretože tu z vystúpení spolu spolu spravodajcu tam ste iste pochopili, že ide o ťažkú situáciu, o náročnú situáciu. Je dôležité, aby naozaj bolo počuť aj hlas Európskeho parlamentu zrozumiteľným spôsobom. A my chceme sa vyhnúť nejakej medziinstitucionálnej krízy na začiatku nového funkčného obdobia, nového mandátu. Máme novú komisiu, novú predsedkyňu rady, nový parlament. A tento cyklus predstavuje veľkú výzvu pretože ide o to, aby sme znovu získali dôveru občanov, dôveru občanov v Európsku úniu. To je tá prvá výzva. Európsky parlament sa veľmi o to usiluje a je pripravený dosiahnuť tento cieľ. Ak by boli ešte nejaké pochybnosti, tak chcem poukázať na komunikáciu medzi vedúcimi, vedúcimi politických skupín. Nám ide o to, aby sme naplnili očakávania občanov. Európsky občania nás volili. Oni majú veľké očakávania od nás. My si to všetci uvedomujeme, uvedomujeme si, čo sú hlavné problémy a starosti občanov. Ide o potlačanie dôsledkov zmeny klímy. To je téma najväčšieho významu a zaznela ako hlavná téma vo volebnom boji v členských štátoch. Prechod do digitálneho obdobia, spravodlivý prechod, ktorý na nikoho nezabudne, nikoho nenechá zaostávať, nevytvorí nové nerovnosti. Aj to je téma, aj to je téma, ktorá bola vo všetkých volebných programoch EÚ. Potom zbližovanie sa Európskej únie, konvergencia a kohézia. My sme sa pokúsili posilniť účasť mladých na politickom živote, lepšie im vysvetliť, čo je EÚ. To máme v programoch a to znamená aj primerané očakávania od európskeho rozpočtu. Preto hovoríme, že návrh rozpočtu, ktorý tu máme pred sebou, nestačí. Máme pocit, že všetky vedúce európske osobnosti sú v členských štátoch a členovia komisie, predsedkynia komisie, predseda Európskej rady hovoria o ambicióznych cieľoch, ale vlastne v tých ako keby aj schvalovali priority parlamentu ale potom ide o realizáciu týchto priorít a keď si pozrieme návrh rozpočtu, tak vidíme, že tie činy zaostávajú veľmi za očakávaniami. Preto hovoríme, že návrh rady nemôžeme schváliť. To neznamená, že by sme teraz v tejto etape sa vzdali silnej účasti občanov. Nie, vaša účasť bude stále potrebná. Občania, členské štáty musia byť zapojené, ale vieme, že by sa mohol rozpočet naplniť novými vlastnými zdrojmi, ktoré by pomohli EÚ a sú aj cieľmi EÚ E, plasty, zmena klímy, zdaňovanie emisí CO2. To všetko súvisí s politickými cieľmi EÚ. Tam všade sa dajú nájsť prostriedky pre vlastné zdroje, napríklad veci, ktoré by sa dali e, týkali vnútorného trhu, čo je zdaňovanie transakcií alebo e, odvody z digitálnych služieb. Tu musíme dôsledne konať my chceme, aby boli vlastné prostriedky zhodnotené, navršené v súlade s politickými cieľmi. O to nám ide. My chceme taký rozpočet na ďalšie roky, ktorý od 1.1.21 začne fungovať, ale nechceme to za každú cenu. Ďakujem, pani Marquez e, Našim ďalším rečníkom je pán Jose Manuel e, Fernández, spoluspravodajca pre vlastné zdroje. Nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Máme tu malý rozpočet a s týmto malým rozpočtom chceme toho dosiahnuť veľa ale tento rozpočet má enormnú prídanú hodnotu. To musíme stále znova opakovať, že všetky inštitúcie, celá administratíva Európskej únie, e, to je e, e, veľmi malá časť európskeho rozpočtu. Tá hlavná časť ide do investícií. Chceme, aby Európa reagovala na tie spoločné ciele, ktoré máme. Keby každý e, štát chcel pracovať na týchto témach osobitne, musel, museli by sme dokopy financovať oveľa viac prostriedkov e, tie tradičné e, politiky sú také moderné ako politika súdržnosti, spoločná poľnohospodárska politika. A okrem toho sú tu nové výzvy, kde musíme uspieť. Máme tu rozpočet, kde 85 prichádza z eh, členských štátov a len približne 15 eh, sú vlastné eh, zdroje. Musíme sa vyhnúť tomu, aby každý minister opakoval, že chce naspäť svoje peniaze, že mu takže z rozpočtu patrí. Nemecko a Francúzsko, obe krajiny majú približne 38 Percent nákladov na svojich pleciach. Dva e, členské štáty predstavujú približne 38 To im samozrejme dáva sílu. A ide tu o rozpočet kde treba skončiť s tou diskusiou o čistých príjemcoch a čistých prispievateľov. Všetci e, sú e, tými, ktorí profitujú e, z týchto investícií. To treba opakovať občanov. Každý členský štát, aj keď nedostáva nič z rozpočtu, predsa len už má len obrovské príjmy a výhody už len z toho, že tu existuje náš spoločný vnútorný trh. No a potom sú tu členské štáty, ktoré majú určité kompenzácie, zľavy, úľavy. Treba sa e, pozerať na e, otázku e, príjmov. A máme tu číslo, ktoré nie je magické, 1,2 z hrubého národného dôchodku. Myslím si, že sa zhodujeme, že kto neplatí, musí platiť. Veľké digitálne firmy musia e, začať platiť. Takýto návrh je na stole. K návrhom Šarla Michela e, to, čo hovorilo o vlastných zdrojoch, to, je, je, e, to ide správnym smerom, ale naopak to, čo hovoril k viacročnému funentnému rámciu, nie. Uh, Um, daň na plasty napríklad sa tu spomína tiež možnosť e, vytvoriť nové vlastné e, zdroje pre Európsku úniu, ako napríklad e, tá daň z tých veľkých nadnárodných spoločností. V Európskej e, únii e, takisto treba bojovať účinne proti podvodom vo fiskálnej oblasti. To, e, čo, čo tu stratíme na zdrojoch, sú obrovské sumy. Keby sme ich mali k dispozícii, nemuseli by sme vlastne tieto prostriedky čerpať od daňových poplatníkov. My sme vo svete, treba tiež povedať, jediný parlament, kde sa vyjadrujeme k výdavkov a nemáme čo povedať k príjmom. Tie e, za, e, sa jednomyselne príjmajú na rade zo strany členských štát, e, štátov a potom je to ešte aj na ratifikácii každého členského štátu, parlamentov v členských štátoch. my e, môžeme vyjadriť súhlas s viatočným finančným rámcom, iba ak tu budeme mať zhodu e, k vlastným zdrojom. A to nemôže znamenať nové e, vlastné zdroje. Napríklad, neviem, či to viete, napríklad príjmy z nejakých sankčných poplatkov, sa vracajú e, do k členských štátov. Odčítajú sa od ich e, príspevkov do budúcoročného e, rozpočtu. To je niečo, čo nie je priateľné. A ďalšia vec, zjednodušenie, už končím. Napríklad je treba uh, už skoncovať so všetkými tými kompenzáciami, zľavami, úľavami. No a, a treba treba sa zaoberať e, tými colnými príjmami. Členské štáty e, si ponechajú 20 e, z týchto prostriedkov. Myslím si, že to si teda nechávajú veľmi veľa prostriedkov. 10 by bolo plne postačujúcich. Ďakujem pekne, pán Fernández. Slovo teraz dostane Valery Hajer, spoluspravodajkyňa pokiaľ ide o vlastné zdroje. Nech sa páči, pani Aje. Ďakujem pekne. Ďakujem, rada sa zúčastňujem tejto panelovej diskusie, ktorá nám e, umožňuje e, zaoberať sa tými jednotlivými časťami rozpočtu, výdavky aj príjmy. Treba si uvedomiť, mali slúžiť našim spoločným európskym e, cieľom, čeliť veľkým výzvam, ktoré, pre ktorými stojíme vo svete ako Európska únia. Doteraz e, e, vlastne každý viacročný finančný rámec si stával za cieľ dosiahnutie nejakej veľkej dôležitej e, politiky, vnútorná, vnútorný trh, hospodárska menová únia. V roku 2000-2006 to bolo to veľké rozširovanie, pokračovanie rozširovania aj Lisabonská stratégia v roku 2007 až 2013. Podľa mňa tento nový finančný rámec by sa mal venovať dvom stratégiám Európska suverenita a ekologická transformácia. Treba e, sa venovať e, potravinovej diverzity, Vytvoriť by sme mali nástroj našej spoločnej obrany, venovať sa vesmírnemu programu. Ochrana klímy a životného prostredia sú veľmi dôležité pre našu e, planetu. Treba e, vlastne e, sa zaoberať nielen teda programami Life a Horizont, ale treba, aby všetky naše výdavky boli v súlade s Parížskou dohodou naše e, príjmy e, takisto by mali e, byť v súlade s tými výzvami, ktorým chceme čeliť. Napríklad pokiaľ ide o tento poplatok z plastov, Diskutuje sa teraz o tej e, konkrétnej sume, či to má byť 80 centov alebo 1 euro na e, kilo nerecyklovaných plastových e, odpadov, ktoré sa vyprodukujú v každom členskom štáte. Toto by mali vlastne platiť členské štáty do európskeho rozpočtu. Máme tu dôležité stratégie ako táto, ktoré majú prispievať k ochrane našich oceánov. A e, takisto sa tu spomenulo, že súčasťou európskeho rozpočtu by mala byť aj integrácia príjmov zo systému obchodovania e, s kvótami emisí CO2. A tento mechanizmus, ktorý by mal začať fungovať v roku 2021 alebo e, skôr je vynikajúcim e, nástrojom, aby tretie krajiny začali rešpektovať naše normy. E, treba bojovať proti tomu, aby e, nedelokalizovali svoju činnosť európske e, firmy v dôsledku prísnych environmentálnych predpisov, ktoré tu vládnu. Napokon treba, aby sme tu mali zabezpečené správne zdaňovanie, spravodlivé zdaňovanie dôležitých aktérov, ktorí majú profit z nášho vnútorného trhu a takisto sa treba zaoberať e, napríklad príjmami z e, pokút, e, ktoré sú prepojené s dodržiavaním zásad politiky hospodárskej súťaže. Ehm, to, čo povedal kolega Jose Manuel, ide rovnakým smerom ako to, čo chcem povedať ja. Áno, ideme správnym smerom Ehm, Charles eh, Michel eh, odviedol eh, veľký kus práce, zaoberal sa vlastne tými dôležitými témami, ale chýbajú nám tu určité upresnenia v tom, čo hovoril Charles Michel o ehm, tých vlastných strojoch. Tento príspevok z plastov, chcem pripomenúť ten všeobecný kontext, už viacero rokov žiada parlamentu vlastné zdroje, aj e, odstránenie e, úľav pre jednotlivé členské štáty, pre ich príspevok do EÚ. Ale ten piat, piatkový návrh, áno, navrhuje sa nám tu e, táto nová daň z plastov, ale aj nový rabat. A to ide proti tomu, čo sme si želali. Takže tu máme problém. Jose Manuel, ty si to povedal Rozmýšľa sa tu nad e, vlastne e, zapracovaním nových e, vlastných zdrojov, ale zostávame tu veľmi vágny, nepostačuje to. Potrebujeme tu jasné zasadenie sa členských štátov, aby od budúceho viatočného finančného rámca nám tu začali fungovať vlastné zdroje. To je dôležité, musíme tu byť záväzní. Nemôžeme diskutovať o nejakej reforme 20 rokov treba, eh, aby sme teda zabezpečili, že ten budúci eh, európsky rozpočet nám bude eh, slúžiť na ochranu našej suverenity. Ďakujem pani Ajer. Ostávame ešte stále vo francúzštine. Slovo dostanú teraz dvaja delegáti za Francúzsko. Jean-François Pin z francúzského senátu. Jean-François Rapin, nech sa páči, máte slovo. Chápam, by bolo lepšie. Ehm, vážené dámy a páni, eh, kolegyne, kolegovia poslanci, Eh, budúci viacočný finančný rámec eh, bude závisieť od tých cieľov, ktoré si stanovíme pre Európsku úniu do budúceho obdobia. EU obvinujú, eh, že sa nehybe dostatočne rýchlo, preto potrebujeme tu mať rozpočet, ktorý by bol prijatý jednomyselne. A máme tu spoločnú kolektívnu zodpovednosť, aby sme si tu našli spoločné východiska a treba, aby tu boli vypočuté aj národné parlamenty. Od začiatku rokovení Fran francúzsky senát prijal viacero európskych uznesení. E, v poslednom z 11. E, februára e, spomíname, že tam teda finalizujeme našu pozíciu k budúcemu viadočnému finančnému rámcu v súvislosti s vynimočným februárovým summitom. Hovoríme tu o 1,18 z HDP v členských štátoch. Máme tu veľkú e, disparitu, e, pokiaľ ide o e, príspevky. Treba sa sústrediť na oblasť kontroly hraníc, Erasmus, bezpečnosť, migráciu. Toto naozaj predstavuje veľké výzvy pre Európsku úniu. Európska komisia ale navrhuje krátenie v tradičných politikách ako poľnohospodárska politika, politika súdržnosti, ktorých obálky sa znížili o 15 a 10 Francúzsky senát e, sa jasne vyjadril proti takýmto kráteniam e, už viackrát, odkedy sa začali rokovania. My odmietame, aby nové e, priority viedli k hierarchizácii toho, čo financuje Európska únia, aby vlastne doterajšie politiky boli kvôli tomu ukrátené. Európska komisia navrhla aj úplné zrušenie rabatov my si myslíme, že e, skoncovanie s nimi to je naozaj e, citlivá téma, to bude prioritou, e, keď budeme teda diskutovať o prerozdelení jednotlivých príspevkov členských štátov. Fínske predsedníctvo predostrelo v decembri nový návrh, ktorý je veľmi neuspokojivý v mnohých oblastiach, hlavne pokiaľ ide o Fond pre európsku obranu, pre ktorý sa navrhuje redukcia o polovicu ja e, som silne e, presvedčený, že to, čo neaplikujeme na, e, európskej, na úrovni Európskej únie, to budeme musieť vynaložiť na prostriedkoch na úrovni jednotlivých členských štátov, aj v strategických oblastiach ako výskum, inovácie, ale aj vývoj. Skutočná pridaná hodnota EÚ predstavuje E, že môžeme efektívnejšie e, financovať určité projekty spoločne, než aby sa tak dialo na národnej úrovni. Napríklad v oblasti e, vesmírnej politiky všetci si dobre spomíname, aké úspešné sú pro, programy Galileo Copernicus. Tieto projekty nám umožňujú nezávislosť dnes a autonómiu v tejto oblasti ale tie rozpočtové otázky sa tu veľmi ťažko e, riešia. Veľká Británia patrila k dôležitým prispievateľom do európskeho rozpočtu. E, približne 10 miliard eur e, odhazuje sa, nám budú v dôsledku jej odchodu chýbať národný príspevok Francúzska sa zvýši zo 7, 7 e, miliárd e, eur, ak by sa teda mal prijať návrh e, Európskej komisie a o 9 miliárd ak by to bolo na úrovni 1,3 ako to žiada parlament. Francúzsky senát si želá, aby sme tu mali ambicioznejší e, rozpočet, aby sme sa viac orientovali na nové priority, ale musíme zároveň zostať realistickí, pokiaľ ide o financovanie e, takýchto verejných e, úloh. Kritizuje sa tu nedostatok ambícií nového rozpočtového nástroja, pokryť aj konvergenciu, aj súdržnosť E, stabilizácia eurozóny ešte nie je konsenzuálnou témou. E, Francúzsko si ale myslí, že by sme sa jej mali venovať viac. E, pokiaľ ide o Veľkú Britániu, treba, aby sme sa venovali aj určitej introspekcii, čo očakávame od Európskej únii a akú dôveru vkladáme do tohto projektu do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Rapan. Posledným rečníkom bude pán Andrej Benešik, predseda výboru pre európske záležitosti v poslaneckej snemovni Českého parlamentu. Nech sa páči, pán Benešik, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pripravil som si svoju prezentáciu v češtine, takže prejdem do svojej materčiny, ak nevadí teda. Niekoľko posledných rokov je zhromaždenie ako napríklad aj na toto tak e, sa spomína Brexit ako výzva pre Európsku úniu. Určite z hľadiska bezpečnostného a vojenského odchodom Spojeného kráľovstva 25 všetkých vojenských kapacít odišlo a 40 výdajov venovaných na vývoj bezpečnostných a obranných technológií. To odišlo. Avšak, podobne ako aj ďalšie nové naliehavé výzvy, ktoré sa menujú v e, návrhu nového viacročného finančného rámca, Brexit predstavuje aj určitú príležitosť. Oboje sa stalo významným impulzom pre modernizáciu Európskej únie, ktorá má byť nastavením nového viacročného finančného rámca jednoznačne finančne, výrazne podporená. A nie je to samoučené. Pozrime sa podrobne na jednotlivé ponožky, viacročno, položky jedno, viacročného finančného rámca. Určite tie položky, ktoré sú určené na nové a hm, naliehavé výzvy z hľadiska tendencií stať sa globálnym hráčom. Takže návrh 7 VFR sa konkrétne odráža na plánovanom 9-násobnom zvýšení prostriedkov na digitalizáciu sieti, dvojnásobné navýšenie prostriedkov na štipendijné programy. Sú tu ďalej trojnásobný nárast prostriedkov na ochranu vonkajších hraníc a na migračnú politiku. Ďalej nový rozpočtový ramec ráta s 50%, 50 navýšením prostriedkov na vedú výskum a inovácie a so 40-percentným navýšením prostriedkov na obranu a bezpečnosť. Čiže bezpečnosť a inovácie určite sú jednoznačne v popredí. Napríklad e, pre moju vlast Českú republiku to určite platí a možno ešte viac než pre iné krajiny. Teraz ide o skupiny priateľov kohezie. E, Česko platilo medzi 10 e, najviac rozvedenutými premyslenými štruktúrami a ekonomikou a preto teraz stojíme na kryžovatke. Musíme sa rozhodnúť, či chceme E, pokračovať v dobrej československej tradícii a byť krajinou inovácií a startupov. či budeme schopní čerpať e, z inovatívne nastavených častí budúcej unijnej finančnej perspektívy. A preto potrebujeme zaistiť veľkorysé financovanie vedy a výskumu aj z národných rozpočtov. Ja svojim vystúpením nechcem povedať, že by sme mali opustiť tradičnú politiku, ako je kohezná politika a spoločná poľnohospodárska politika. Ostatne nakoniec, kto vie, od založenia Európskej únie je jasné, že tieto politiky nemali len ekonomický, ale aj politicko-hodnotový význam. Preto si myslím, že je správny postoj chorvátskeho predsedníctva, ktoré vo svojom programu argumentuje v prospech rovnováhy medzi pokračovaním v tradičných politikách, ako je to zakotvené v európskych zmluvách, a úsilím e, na zvládanie tých nových víziev. Bezpečnosť a ekonomická prosperita idú totiž ruka v ruke. Európska únia je pre nás garanciou stability a nielen to, je aj istým bezpečnostným rámcom. Pokiaľ ide o kolektívnu obranu, musí to byť naďalej NATO, to je primárnym garantom. EÚ ale môže postupovať komplementárne, a to predovšetkým pri zvládaní kríz a pri zaručovaní stability vo svojom okolí, teda v oblasti, ktorú nazývame krízový manažment. Európska únia má v súčasnosti 10 e, civilných, teda hlavne policajných a 6 vojenských misií. Slúži tam 2000 civilistov a viac než 4000 vojakov, ktorí sú rozmestnení v Európe, na Blízkom východe a v Afrike. Často je to práve Európska únia ako OSN alebo miestne vlády, miestne vlády poveria eh, na riešenie kríz. Ale členské štáty EÚ majú celkovo v zbraň milión a pol osôb a celková výška výdavkov na obranu dosahuje zhruba 200 miliárd eur, teda Európa nie je žiaden papierový tiger. Ide o to, aby sme boli schopní túto veľkú silu a potenciál pretaviť aj do konkrétnych výsledkov zaistením stability vo, hlavne vo svojom najbližšom okolí. Spomenul som potreb komplementarity s ostatnými globálnymi poskytovateľmi bezpečnosti, a to je OSN, USA a NATO. Jednoznačne vítame položku budúceho VFR, ktorá sa zameriava na vojenskú mobilitu. Tá je kľúčová pre odstrašujúcu schopnosť Severoatlantickej aliancie, a to najmä na východnom krídle aliancie. To, že Európska únia hodlá na toto venovať 6,5 miliard eur, je za posledné roky jednoznačne najvýznamnejším počinom vzájomnej spolupráce Európskej únie a NATO. Dôraz na inovácie sa prelína aj zelenou kapitolou programu a novej predsedkyne Európskej komisie v pasáži, kde deklaruje cieľ, že Európa alebo takto, aby sa Európa stala neutrálnym kontinentom, klimatickým kontinentom, tak sa hovorí toto. V záujme tohoto cieľa bude investované do inovácií a výskumu a bude podporovaná adaptácia ekonomiky a priemyselnej politiky. To musí byť absolútna priorita pre Českú republiku, akožto premyselne rozvinutú krajinu, je ale veľmi dôležité, aby ekologické sily boli prepojené s inovatívnymi cieľmi a aby Európa sa usilovala o splnenie týchto cieľov v globálnom kontexte. Na záver chcem uvieť jeden príklad. Rozhodne si Európa nepomôže tým, že si sama zvýši svoje normy a výroba sa odsťahuje napríklad do Číny, kde výrobky opäť pre Európu sa, ktoré sa budú dovážať, budú vyrobené za podstatne horších podmienok a stále budú ničiť globálne životné prostredie. Ďakujem. Teraz eh, dáme priestor do pléna. Pán Domagoj Miloševič z Chorvátska. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Takže sme si úplne vedomi toho, že financovanie EÚ a aj rozpočet, to je všetko dôležité pre všetky, pre všetky členské štáty EÚ. Keby sme mali krátiť kohezné prostriedky, tie krajiny, ktoré sú čistí príjimatelia, to veľmi pocítia. A zvyšovanie e, príspevkov, príspevkov do rozpočtu EÚ určite len posilní euroskoptikov. Ale je jasné, že kohezné fondy prispievajú priamo či nepriamo jednotlivým členským krajinám. A keď hovoríme o produkty a služby, ktoré sa kupujú cestou európskych fondov, tak e, má to byť na báze EÚ a má to byť v rámci EÚ. Ďalej, štrukturálne fondy. Tam hovoríme o skutočnej konvergencii. Členské štáty e, vieme, že majú problémy aj so zvyšujúcim sa vekom populácie, ale určite E, treba zabezpečiť aj patričnú konkurenciu, konkurencie schopnosť členských štátov. Interná migrácia, socioekonomické problémy, ale hlavne dlhodobé politické dôsledky sú tu aj pre niektoré členské štáty veľmi aktuálne. A ešte je dramatické aj to, že to má dôsledky aj v krajinách Západného Balkánu. Myslím, že tam naozaj potrebujeme konať inteligentne a rýchlo nakoniec ešte potrebujeme veľmi pozorne sledovať ekonomickú kostru Európskej únie a člensk- to sú členské a aj v členských štátoch a to sú malé a stredné podniky. Európska komisia by mala práve dozerať, ako tá veľká časť našich prostriedkov e, ako sa využíva, aby sa viac sústredovala pozornosť na malé a stredné podniky. Musíme zabezpečiť, že v nastávajúcom desaťročí naše malé a stredné podniky budú silnejšie, inovatívnejšie, kreatívnejšie a viac technologicky vyspelé. A tým pádom viac konkurencie schopné na globálnom fóre. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúci. Teraz má slovo pani Annalín Vambasat z Belgicka. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Budem hovoriť po holandsky. Som veľmi rada, že tu môžem sedieť za Európsky parlament a keď mám skúsenosti z inej oblasti, chcem hovoriť o troch veciach. Poprvé, pre nás je veľmi dôležité, aby sa nezvyšili národné príspevky. Tým, že odišla UK, je náš rozpočet nižší a, a Európska únia sa musí podľa toho správať. Potom druhá oblasť sa týka príjmov colných činností a je tu tento návrh na vlastné zdroje, ale colné poplatky sú pre taký priestor ako Flamsko veľmi dôležité a my zatiaľ nevieme, aký podiel by mali z colných príjmov e, odovzdá členské štáty, napríklad vo výške 10 A potom je tu ďalšia vec a to je, že Európska únia musí využiť súčasnú situáciu na zmenu, aby transformovala rôzne nástroje, napríklad mechanizmy pre fond na spravodlivú tranzíciu to, čo súvisí s ekologickou dohodou, aby sme necítili dopad Brexitu na európske regióny. Chceme, aby sa preskúmalo fungovanie jednotlivých fondov a prispôsobilo súčasnej situácii, lebo len tak dokážeme zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie prostriedkov. A na záver nedokážeme vysvetliť, že 40 rozpočtu by malo ísť do polnohospodárstva. To nevieme odôvodniť. Áno, polnohospodárstvo to bude mať ťažké, ale my potrebujeme sa postarať o to, aby tie prostriedky neišli do veľkých mechanizovaných priemyselných poľnohospodárskych podnikov, ale tam, kde sú potrebe. Myslím si, že lepšie by bolo investovať do výskumu, vývoja, inovácií. A teraz Paulo Monic, Portugalsko. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja si myslím, že je mimoriadne dôležité, aby sme skôr ako stanovíme alebo určíme rozpočet, vypracovali stratégie, Potrebujeme koherentnú Európu, ktorá nedá do hry, nevsádza, neohrozí svoju súdržnosť. To je naozaj veľmi dôležité. Existujú rôzne pokusy zobrať čas prostriedkov do Fondu na spravodlivú tranzíciu. To sa nám nezdá vhodné. Potom e, sú tu aj najvzdialenejšie regióny a vidíme tu aj ďalšie e, javy, a síce, že by pokles príjmov ohrozil najviac tie pro, e, regióny, ktoré majú najväčší problém dostať sa k zdrojom, prostriedkom, financovaniu z EÚ, čiže znovu by boli vylúčení. A chcem tu poukázať aj na to, že musíme podporovať to, čo je v oblasti výskumu a technologického pokroku. To je dôležité, aby malé a stredné podniky mohli prevzať vidúcu úlohu pri zvládaní víziev digitálnej tranzície ekologickej dohody a aby sme vytvorili európsky priestor výskumu, skutočný európsky priestor a takto zvýšili potenciál vnútorného trhu. A okrem toho musím ešte poukázať na to, že tu ide o strategické pozície, ktoré ale nemôžu e, byť realizované na úkor konsolidovaných politik ako politika súdržnosti, SPP alebo rybolovu. Musíme dokázať vytvoriť kvadratúru kruhu a nájsť nové finančné zdroje, a nemôžeme spochybňovať, oslabovať overené stratégie a musíme sa snažiť aj vedúcu úlohu na celom svete. A tu potrebujeme posilniť a rozpracovať. Teraz pán Levandovský. Ďakujem za slovo. Európsky rozpočet e, nemôžeme vnímať ako všeliek na všetky choroby v Európe. Však v podstate celkovo 2,5 EÚ toto predstavuje, ale je to rozpočet na investície, ktorý má veľmi silný pákový efekt. Po druhé, keď diskutujeme o tom, ako pristupovať ku globálnym zmenám, napríklad v rámci VFR, er, čo sa stane? No, v podstate to nemá nič dočinenia s globálnymi významy, výzvami alebo s víziou Európy. Európske lídry musia naozaj rozhodovať veľmi pragmaticky a musia rátať aj so súhlasom alebo nesúhlasom. Niekedy sa čaká aj na to, že v poslednej chvíli prezident eh, Michel, teda pán predseda Michel, príde s niečím a ponúkne prostriedky. Takže nie je to veľmi príjemná pozícia, keď sa proste čaká a uvidíme. Tak, jak to bolo v 2018. Ale predseda Michel sa uberá skôr cestou ku čistým prispievateľom. Ale ak sa stane zázrak teraz e, v piatok alebo v sobotu, tak normálne jeden e, pokus e, možno nestačí a možno nastane nejaký zázrak a Európsky parlament bude pod veľkým tlakom, aby dosiahol dohodu, pretože čas beží. Ak to príjmeme tak, ako to bolo posledne, tak parlament dodá len flexibilitu. Posledne parlament dokázal aj zvýšiť ob, objem na obdobie 2007 až 14 a to bolo 2,5 miliardy. To nebolo až tak veľa. Ale ja teda očakávam e, veľký tlak na parlament pod zámienkou časov, časovým a s tým, že sa čaká na nové programy a proste ide o to, aby nenastala medziinstitucionálna bitva. Takže veríme v zázrak. Ďakujem pekne. Slovo má pán Massimo Caravaggia, Taliansko. Caravaglia, opravil sa pán predsedajúci. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem hovoriť po taliansky. Takže koľko základných otázok, o ktorých sa chcem zmeniť. Chýbajú nám prostriedky a snažíme sa znižovať náklady. Myslím, že by sme sa mali práve zamerať aj na to, ako sa miniajú peniaze v jednotlivých inštitúciách. V čase krízy je ťažké e, čakať od čistých prispievateľov, aby dali ešte viac. Takže netreba ani hovoriť, že teda kríza tu je. A keď ide o schopnosť zvyšovať dane EU, to je tiež jeden z aspektom. Napríklad sa hovorí o tej dani z plastov ale ak to správne chápem, tak sa to týka len plastov, ktoré neboli spracované. Takže by sme si chceli vypočuť viac o tomto. Aj naša vláda sa o niečo takéto pokúšala, ale išlo o to, že suroviny, ktoré sa využívali na výrobu plastov, ale potom tam nastal eh, proste problém, eh, ktorý ohrozil eh, situáciu. Tam to vedlo k kolapsu daného odvetvia. Tam sa hovorilo až o cifre 7,5%. Takže konečný efekt bola strata. Čiže to bolo nerozumné. To, to nebola dobrá daň. A hovorí sa o zjednodušení rozpočtu. Takže čistí prispievateľia nemôžu len tak čisto prispievať a e, proste konať len na základe toho, čo povie parlament. Treba brať do úvahy aj vlastné zdroje. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Adam Kalus, Česká republika. Ďakujem, pán predsedajúci. A budem hovoriť po česky. Chcel by som podporiť vládnu pozíciu Českej republiky svojim vystúpením a zdôrazniť, že budúci rozpočet EÚ musí byť vyvážený, najmä pokiaľ ide o vzťah tradičných a nových politík a možné zníženie celkového objemu nesmie nastať na úkor tradičných politík. Chcem pripomenúť, že pre Českú republiku je rozhodujúce zabezpečiť dostatočné zdroje na politiku súdržnosti a spoločnú polnospodárskú politiku, ako aj efektívne podmienky pre implementáciu týchto politik. Okrem toho, všetky štáty združené v skupine priateľov kohezie podporujú zachovanie prídelov z koheznej politiky na súčasnej úrovni. Som presvedčený, že politika súdržnosti preukázala svoj osoch v politike zbližovania členských štátov a je dobrou politikou pre správne fungovanie vnútorného trhu. Preto je potrebné zachovať súčasnú úroveň investícií, zníženie národných prídelov porovnaní so súčasným obdobím je preto pre Českú republiku neprijateľné aby sme dosiahli čo najúčinnejšie využitie prostriedkov z politiky súdržnosti, musíme členským štátom poskytnúť viac právomocí pri určovaní investičných priorít a to sa týka najmä možností prevodu medzi fondami koheznej politiky a pravidiel pre tematickú koncentráciu Fondu pre regionálny rozvoj. Pokiaľ ide o polnohospodárskú politiku, my podporujeme len dobrovoľné zastropovanie priamých platieb a na externú konvergencii by sa mali podielať len tie štáty, ktoré e, sú nad priemerom EÚ. Pokiaľ ide o príjmovú stránku rozpočtu, tak mal by byť systém, ktorý je spravodlivý, transparentný a efektívny a nemal by znevýhodňovať menej rozvinuté členské štáty. Som presvedčený, že zatiaľ nie je možné dosiahnuť dohodu na nových zdrojoch a mali by sme sa sústrediť na to, čo je a zjednodušiť systém. A na záver chcem vyzvať chorvátske predsedníctvo, aby sa ujalo úlohy mediátora a pokusilo sa nájsť kompromisné riešenie. Ďakujem a ospravedlňujem sa, že som prekročil časový limit. Ďakujem, áno, prekročili ste ho výrazne. Pani Sabine Tille, Francúzsko. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Správne ste to pochopili, už to povedali viacerí kolegovia. Pre Francúzsko otázka európskej suverenity je veľmi mm, dôležitá a keď sa pozrieme na ten nám navrhovaný rozpočet, vidíme, že je tam veľa návrhov eh, zníženia prostriedkov. A to zasahuje našu suverenitu a nie je to akceptovateľné. Keď sa pozrieme na príjmy eh, vnútorný trh, inovácie, napriek e, teda tým rečiam, že treba investovať do výskumu, do, budúc- do technológií na budúcnosť, predsa len sa stále uberá z tejto obálky. A keď sa pozrieme na spoločnú poľnohospodárskú politiku, keď sa pozrieme na znižovanie prostriedkov pre e, Európsky obranný fond, toto všetko sú e, témy, ktoré predstavujú prioritu, pokiaľ ide o európsku suverenitu. Dnes tu máme ako keby dve rôzne filozofie. Sú tu tí, ktorí nechcú zvyšovať rozpočet, sú za fixný rozpočet a priority sa jednoducho musia vtesnať do tejto sumy a druhý, ktorí vychádzajú z priorít a potom sa chcú zamýšľať nad tým, ako ich financovať. Takže tu treba naozaj prijať eh, zásadné rozhodnutie E, treba sa zaberať metodou, ako toto všetko financovať aj v prepojení s rozpočtami členských štátov. Nemôžeme odlúčiť rozpočet Európskej únie od rozpočtov členských štátov. Musí tu byť e, taká väčšia e, korelácia. Ďakujem. Bonfrisco. Jana Bonfrisco. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Viackrát som mala príležitosť vyjadriť sa v rámci eh, tohto nášho eh, výboru k tým silným obavám, ktoré by si Európska únia mala robiť, pokiaľ ide o geopolitické zmeny v jej okolí. Toto bude mať veľký vplyv na tú zásadnú hospodárskú činnosť v Európskej únii a teda aj rozpočet. Preto za veľmi nebezpečné považujeme akékoľvek znižovanie e, financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, pretože si myslíme, že čo skoro by e, vlastne táto mohla e, byť naozaj ohrozená. Ale s čím sa spajú naše najväčšie obavy, tu treba nájsť naozaj vyváženosť, je otázka vlastných e, zdrojov, ktoré by Európska únia mohla e, využívať pomocou nových daní. My sme e, hlboko proti takejto ceste. A to, čo nás najviac dnes zaujíma, je začať uvažovať tým smerom, ako to už navrhne napríklad kolegovia z Českého parlamentu, E, treba e, sa naozaj zamýšľať nad koheziou Európskej únie. Tá zlyhala v mnohých oblastiach a to hovorí krajina, ktorá napriek tomu, že patrí k zakladajúcim krajinám EÚ, vie, ako málo efektívna bola Európska únia v tejto oblasti. Som presvedčená, že tu naozaj existuje pridaná hodnota pre členské, štáty, eh, pre členské štáty z európskeho rozpočtu. Ja si myslím, že dnes sme sa dostali na hranicu a musíme nájsť nové motívy pre hospodárske programovanie, nielen teda pre rozpočet a mali by sme e, sa orientovať na obranu a bezpečnosť. Pýtam sa, čo chce Európska únia robiť, e, keď nechce strácať ďalší čas, pokiaľ ide o e, výdavky do obranného priemyslu. Ten je veľmi dôležitý pokiaľ ide o európsky priemysel. A ide tu naozaj aj o významnú hodnotu bezpečnosti pre európskych občanov. No. Pán Anastázio, Portugalsko. Uh, Budem hovoriť po portugalsky. Rokovania o VFR určite budú veľmi náročné. A ide tu o to, že musíme riešiť problém, ktorý súvisí s odchodom z uh, Veľkej Británie a je to výpadok 70 miliard na roky 2020-2027. A okrem toho je tu aspekt, ktorý sa týka agendy udržateľného rozvoja. Takže naozaj Európska únia čelí vážnym výzvam. A vieme aj to, že sa tu ohrozuje aj kontinuita už rozbehnutých programov. Preto veľmi vážne treba pristupovať k rokovaniam o viacročnom finančnom rámci a treba pristupovať k tomu rozhodne a brať do úvahy, že to je všetko v záujme Európanov. Pokiaľ ide o Portugalsko, tak e, by som bol rád, aby sa pozornosť venovala aj bodom, ktoré teraz uvediem. Viatočný finančný rámec by mal byť primeraný. Čiže by to malo byť niekde na úrovni 1,17 vo vzťahu ku priamým vlastným, k vlastným zdrojom. A ten nový finančný ramec by to mal zohľadňovať z hľadiska potreby viac investovať do otázok, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. A ide o to, aby viacročný finančný rámec e, využil prostriedky na zvyšovanie konkurencie schopnosti EU. Okrem toho je tu dôležité e, budovať a preto by sme mali úlohy namerať náležitým spôsobom. Slovo má pán Andrej Berek, Nemecko. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Chcem sa vrátiť tomu, čo ste povedali na začiatku. Tam ste spomenuli, že pri rozpočte nemôžeme svätého Petra vyzliecť, aby sme iného svetého obliekli. S tým súhlasím, ale mohli by sme povedať, že e, svetom Petrovi môžeme dať aj užšiu košelu a tým pomôcť tej druhej osobe. Som presvedčený, že rozpočet nebude preto lepší, ak do neho nalejeme viac peňazí. Musí byť efektívny. Peniaze musia tiť tam, kam majú. Hovoríme tu o 82 e, miliardách eurách, čo je vyššie, než je rozpočet EÚ v jednom roku. Máme tu výpadok 6-7 miliard EÚ kvôli Brexitu. Takže e, je jasné, že sa musíme snažiť tento rozdiel niekde zavrieť, zmierniť a preto musíme veci prehodiť alebo niekde znížiť Počuli sme rôzne oblasti politik, kde potrebujeme viac e, prostriedkov, napríklad ekologická dolo, dohoda tam hovorí o jednej miliarde eur na 10 rokov, čas do in, polovica do investičnej banky a 10 rokov do Európskeho, čo to je 15 miliard e, do rozpočtu každý rok. Odkiaľ majú tieto peniaze prísť? pri 0,1% zvýšeniach príjmov v Nemecku, to znamená 4 miliardy eur. A samozrejme, že nás trápi, ako máme ďalej financovať rozpočet, aj náš vnútroštátny rozpočet, aby sme mohli financovať európsky rozpočet. Pani Markeš povedala, že musíme zohľadniť aj akceptáciu občanov, ale akceptácia občanov si vyžaduje, aby náš rozpočet sa nedostal do veľkého deficitu na národnej úrovni. Preto to môže byť len tak, že určíme priority tých úloh, ktoré má plniť EÚ, kde dochádza k najväčšej efektívnosti. A to je proces zvažovania. Je tu veľa príkladov preto a myslíme si, že by sme mali byť niekde pri e, e, jedne percente e, hrubého domáceho príjmu a dôchodku a pokiaľ hovoríme o systéme vlastných zdrojov, tak je to možnosť ďalšej diskusie. Sú tu rôzne možnosti, ako už zaznelo. Môžem uviezť veľa príkladov, kde by sa dali vyberať poplatky, ale e, jednoducho chcel som troška upraviť obraz toho e, svätého Petra, z ktorého ste obliekli svätého Pavla. Ďakujem. Gracias, presidente. Hablo en... Ďakujem za slovo. Budem hovoriť po španielsky. Rozpočet Európskej únie nemôže e, opustiť nejaké teritoria a podobne. Proste, proste ide, nejde o to, aby sa zvyšovali existujúce rozdiely medzi regiónmi. Extremadura je môj región a naši polnohospodári skutočne už museli ísť do ulic, tak povediať, a máme v Európe predsa spoločnú polnohospodárskú politiku a tak naši polnohospodári žiadajú niečo, čo bude spravodlivé a čo prispieje k lepšiemu e, k lepšej budúcnosti. Je to zatiaľ sen. Ale v podstate veľa sa hovorí o cestovnej mape a o únii, ale zatiaľ ide o to, aby sme nedovolili, že niekto ostane E, proste zaostali, že ostane pozadu. A mnohí, situácia je taká, že teda mnohí museli opustiť e, tie aktivity, ktorým sa v polnospodárstve venovali, pretože nie sú dobré podmienky. A okrem toho sú tu otázky e, obcí, respektíve možnosti v rámci e, európskej politiky. Sme za to, aby nastala finančná konsolidácia Európy a sme za inováciu, za rozvoj technológií, ale ide o to, že v prvom rade by sme mali hľadiť na problémy, ktoré majú občania. Pokiaľ ide v percentuálnu účasť Španielov na európskych voľbách, tak bola ozaj veľmi vysoká a preto by sme práve chceli vrátiť aj Španielom, aj ostatným občanom EÚ dôveru v Európu a v európsky projekt ako taký. A proste sú to tisíce európskych, teda španielských poľnohospodárov, ktorí čakajú na to, že bude aj nejaký prospekt z tohto postoja. Ďalším rečníkom je pán Ronča. Ďakujem za slovo, budem hovoriť po polsky. Kanál 18, prosím. Môžete si naladiť. Pre mňa je EU veľmi racionálnym projektom a je to jediný projekt, ktorý my ako skupina EKR dokážeme v parlamente e, podporiť. Vidím samozrejme niektoré zvláštne veci vo fungovaní EÚ. Dámy a páni, európsky projekt sa musí analyzovať, opakovane analyzovať podľa štatistiky výdavkov Myslím, že máme pred sebou toho veľa. Musíme eh, hovoriť pravdu o čistých prispievateľoch a čistých príjimateľoch, keď niekto povie, že má 60 miliard príspevok a že je čistý prispievateľ a pritom vieme, že majú 200 miliard eur ako prí, e, eh, e, eh, dávky alebo príjem z jednotného trhu, tak treba o tom hovoriť. Mali by sme sa nad tým naozaj zamyslieť a možno zrušiť niektoré mýty. A druhá vec je, že ak chceme, e, nemôžeme odhryznúť viac, ako dokážeme prežuť. Máme nové ciele, ale aj nové problémy. Teraz každý hovorí, ja to podporujem, hovoríme o tejto zelenej dohode ochrane životného prostredia. OK, v poriadku, všetci potrebujeme čerstvý, čistý vzduch, pôdu, čisté životné prostredie. Áno, naozaj. Avšak paralelne v EÚ máme aj problémy, ktoré si vyžadujú e, svoje riešenie. Napríklad balík mobility by ukázal, že ak by nadobudol účinnosť, tak potom tisícky aut budú mať budú fungovať bez e, nákladu, budú blúdiť prázdne po Európe a budú emitovať 3 milióny CO2 a tieto firmy budú potom žiadať EÚ o pomoc, ak sa majú znížiť CO2 emisie a dotácie pre dopravu. Takže proti tomuto systému musíme bojovať. A teraz pán Angelos Vocis Cyprus. Ďakujem, pán predsedajúci. Budem hovoriť po grecky. Na začiatok môjho príspevku by som chcel poukázať na to, že e, osobitný sami do pár dní v Bruseloch, e, tento mimoriadný sami dúfajme, prinesie dohodu k viacročnému finančnému rámcu, aby sme tu nemali prerušenie pri prebiehajúcich eh, financovaných projektoch. Treba, aby zabezpečil dostatok prostriedkov pre realizáciu ambicióznych cieľov EÚ, pokiaľ ide o digitálnu a ekologickú transformáciu E, treba tiež e, e, vlastne zohľadňovať tie moderné fenomény, demografické zmeny, zabezpečiť zlepšovanie pracovných podmienok, dlhodobá sociálna ochrana, dôchodkové systémy, nové kvalitné pracovné miesta. A príslušná eh, migračná politika, ktorá by vychádzala z praktickej solidarity a spravodlivého prerozdelenia bremien medzi členskými štátmi, boj proti terorizmu, proti vonkajším a vnútorným eh, eh, hrozbám pre bezpečnosť, Treba, aby sme to mali v súlade so strategickými e, cieľmi ako e, udrža- cieľe udržateľného rozvoja e, OSN a Parížská dohoda. Okrem toho, samozrejme, netreba zabúdať na každodenný život, na zabezpečenie životného štandardu európskych občanov, treba odburovať deficity a európske inštitúcie musia posilňovať svoju dôveru. Spoločná poľnohospodárska politika a politika súdržnosti prinášajú dlhodobého hľadiska prínosy pre EÚ a preto by mali byť vysoko prioritné aj v budúcom viadročnom finančnom rámci. Zachovanie si aktuálneho financovania v tejto oblasti je veľmi dôležité, aby sme bojovali proti nerovnostiam jednotlivých regiónov a zabezpečovali hospodárskú a sociálnu súdržnosť. Rozdiely medzi členskými štátmi sa musia zohľadniť aj pri plánovaní rozpočtu e, v oboch oblastiach poľnohospodárstvo aj e, súdržnosť. Pán Alvaro Almeda. Ďakujem, pán predseda. Vypočuli sme si veľa príspevkov, ktoré hovoria, že musíme tu zachovať e, politiku súdržnosti, spoločnú poľnohospodárskú politiku, zároveň nájsť financovanie pre nové politiky Súčasťou toho je nutne väčší rozpočet. Ja podporujem tieto náhľady a tiež e, zdieľam e, obavy niektorých, že toto by mohlo e, implikovať vyššie dáne pre európskych občanov a to je niečo, čo si neželáme, pretože povedať európskym občanom, že musia zaplatiť viac daní za EÚ by bol spôsob, ako by mohli títo chcieť zamietnúť tento projekt. Ako ale zamedziť tomu, aby sme mali e, vyšší európsky rozpočet bez e, vyšších daní? E, tieto politiky boli nastavené tak, aby sme sa venovali globálnym výzvam, ktorým musíme čeliť všetci. Nemôžeme sa im vyhnúť. Môžeme im buď čeliť, riešiť ich na národnej úrovni, alebo na európskej. Jedine túto voľbu máme. A teda môžeme sa rozdeliť medzi 27 e, e, národných zelených dílov alebo e, jeden európsky, 27 asilových a migračných politík alebo jedna spoločná európska. Takže takúto voľbu máme a tá voľba je tu jasná, pretože európska politika je v takýchto prípadoch oveľa efektívnejšia než tie roztrieštené národné. A keď zvýšime rozpočet EÚ, aby sme sa venovali týmto výzvam. Nezvyšujeme celkové výdavky na európskej úrovni, jednoducho iba transferujeme výdavky, ktoré tak či tak by museli byť vynaložené na národnej úrovni. Iba to prenášame na inú úroveň, takže nevytvárame tu nejaký e, európsky rozpočet umelo, ale je to spôsob, ako znížiť e, financovanie na e, úrovni národných štátov. Potrebujeme tu čerstvé peniaze a to neznamená vyššie dane. Ďakujem. Ďakujem, e, pán Kristian Petri z Nemecka. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V koaličnom dohovore sa Nemecko zaviazalo, že je pripravené k vyšším výdavkom. To znamená, že Brexit a ďalšie javy zvýšia o 13 či 15 zvýšenie nášho príspevku, miliard zvýšenie nášho príspevku. A máme aj debatu o tom, že aký to bude mať dopad na náš vnútroštátny rozpočet a vidíme, že potrebujeme prostriedky na vzdelanie, kohéziu, polnohospodárstvo, ekologickú dohodu, obranu, politiku. To všetko chceme posilniť, rozvíjať a potom máme vysvetliť, že to ide s menej prostriedkami. To sa ťažko hovorí. Potrebujeme príspevky, potrebujeme väčšiu synergiu a tak ďalej a tak ďalej. To všetko treba vedieť povedať. Ja by som si, aby želal, keby sme si povedali, že niečo musí zostať, niečo možno je predmetom debate, takže keď hovoríme o kohezii, tak sa musíme pozrieť, alebo keď vynecháme polnospodárstvo, tak neviem, ako je to možné. Myslím si, že v tejto otázke potrebujeme niečo ešte viac zdôrazniť. To, čo zatiaľ pán Mičel predložil, je dôležitým krokom, ale nemyslím si, že je to posledný stav diskusie Myslím si, že tu potrebujeme ešte zabezpečiť dostatočné financovanie a som prekvapený, že o vlastných prostriedkoch sa síce veľa hovorí, ale málo robí. Sú dobré návrhy, ale jednoducho nevidíme nejaké konkrétne výstupy. Je to diskusia toho typu, že výborné návrhy musíme na to e, pamätať. Neurobíme to ale teraz aj na budúce, lebo to nevieme jednomyselne schváliť. A potom budeme mať nedostačné financovanie, podfinancovanie. A posledná poznámka. ECB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 Dyskutujemy dzisiaj o budżecie Unii Europejskiej na lata 2000. Diskutujeme tu dnes o rozpočte Európskej e, únie e, pre e, teda obdobie na roky 2021 do 2027. Stále znova sa hovorí o dvoch veciach v tejto súvislosti. Na jednej strane ide o to, aby sme zaplnili tú medzeru po Veľkej Británii a na druhej strane hovoríme o obmedzovaní výdajov výdavkov pre určité oblasti politik v tomto rozpočte. Pri tejto diskusii e, tu ale je aj želanie, e, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, odkiaľ pochádzajú tie prostriedky, ktoré prichádzajú do európskeho rozpočtu. A predtým, než tu budeme si teraz e, stanovovať nejaké stropy pre určité oblasti politík, treba povedať, že takéto niečo by naozaj viedlo len k negatívnym fenomínom a oslabovalo nás, e, rozdielovalo vo vnútri EÚ. Takže predtým, než by sme sa pobrali takouto cestou, pozrieme sa ešte raz na stranu príjmov. A tam skonštatujeme, že v mnohých členských štátoch, tu máme obrovský problém e, s daňovým systémom. Sú tam e, problémy medzery a toto je vynikajúca príležitosť podľa mňa, aby sme sa e, snažili zlepšiť e, daňové systémy, aby e, takýmto spôsobom ešte viac prostriedkov tieklo do členských štátov. Nechcem povedať, že je to zázračné riešenie, ktoré vyrieši všetky problémy, ale je najvyšší čas, aby sme sa venovali tejto téme. a aby sme stále len nekrátili prostriedky. No a energetická zmena a to, čo e, je tu v súvislosti, musím povedať, že mnohé krajiny s tým majú problémy. Nede tu len jeden jediný členský štát nie je možné, že e, sa budeme vynechávať určitým problémom. Nemôžeme E, sa spolahnúť na to, že e, tento problém za nás vyrieši niekto iný. A to isté platí aj pre poľnohospodárstvo. Poľnohospodárstvo to je národný záujem, to je niečo, čo je previazané s našou potravinovou bezpečnosťou. Toto je teda tá bezpečnosť v tom širšom slova zmysle. Ďakujem, pán Jean-Claude Michalev, e, Malta. Ďakujem z tých mnohých eh, vyjadrení, ktoré som si to vypočul eh, v tomto výbore eh, k téme budúceho výdačného finančného rámca, Počul som tu vyjadrenia k napríklad téme obrany, ale je tu niečo, čo ma znepokojuje. Sú tu určité rozdiely, ale zdá sa, že niečo je tu spoločné eh, pre členské štáty. Zdá sa mi, že každý sa snaží eh, len rozmýšľať nad tým, čo si môže zobrať eh, z rozpočtu EÚ, čo, čo bude pre neho samého, a nemôžeme sa nestarať v podstate o toho, ktorý nás krmi. Takže sú tu aj e, odlišné e, pohľady. Určite sa musíme zaoberať odlišnými mechanizmami, ktoré zabezpečujú e, sociálne opatrenia, opatrenia v oblasti kohézie, aj potrebné ekonomické opatrenia, ktoré umožňujú krajinám, aby sa individuálne mohli rozvíjať a zároveň e, nasledovali európske politiky. A tu mám na mysli pretože som si všimol z tých e, rôznych e, prejavov kolegov, že napriek tomu, že sme všetci súčasťou tejto únie, zdá sa mi, že európska mentalita nie je niečo, čo by v realite vlastne všetci akceptovali. Preto by sme tu mali mať rozpočet, ktorý by sa venoval klimatickým zmenám, ale nie je užitočné, keď sa budeme venovať len životnému prostrediu a budeme pritom opomínať sociálne aspekty a hospodárstvo. Takže toto by malo byť zlúčené, nemalo by to predstavovať odlišné piliere. Ja sa preto zasadzujem e, za to, aby sme bojovali e, posilnenie proti organizovanému zločinu, rozpočtové opatrenia, by sa mali tiež venovať boju proti neregulárnej migrácii, kriminalite, obchodovaniu s ľuďmi a tiež treba vnímať náš globálny e, e, rozpočet ako niečo, čo nám pre, pomôže prekonať naše individuálne obmedzenia pretože tu máme hrozby, ktoré nie sú len e, národné, e, sú to univerzálne hrozby, v ktorými stoja všetky členské štáty. Treba posilňovať Európu a nie e, ten e, pravý opak. E, Ďakujem pekne, to by boli všetky žiadosti o vyjadrenie. Týmto by sme ukončili túto časť a e, slovo teraz dostane môj e, spolupredsedajúci pán Matelian, aby e, to uzavrel. Ďakujem, pán predseda. Budem pokračovať po chorvátsky, aby som hovoril rýchlejšie. Ďakujem vám za kooperáciu a vynikajúcu organizáciu tohto eh, Európskeho parlamentného týždňa, aj tohto podujatia. Ďakujem vám za túto živú, konštruktívnu diskusiu. Dnes sme si opäť vypočuli silné argumenty, odlišné pozície, názory, ktoré eh, sa aj šťastie eh, navzájom odlišovali, ale takáto rozmanitosť v našich diskusiách to je typické pre e, Európsku úniu. Ciele, ktoré nájdeme v oznámení Európskej komisie k viacročnému finančnému rámcu, ako aj e, v usmerneniach Európskej komisie, aj v pozícii Európskeho parlamentu, musíme zdôrazňovať, musíme si latku klásť vysoko, potrebujeme samozrejme tie potrebné investície, potrebujeme byť pripravení čeliť novým výzvam, Ehm, musíme vychádzať pritom z našich spoločných eh, priorít. Tá diskusia, ktorú sme teraz práve ukončili, ukázala, že hlavne dve témy sú eh, prioritné. Na jednej strane tu máme tie tzv. staré politiky, na druhej strane nové politiky. V druhej oblasti tu máme eh, tento tzv. Eh, zelený deal, zelenú dohodu. Ja pochádzam z krajiny, ktorá 20 svojho HDP eh, čerpa z turizmu a preto nás zaujíma politika, ktorá by ochraňovala životné prostredie a biodiverzitu a kladie si tieto za dôležité ciele, pretože prírodné oblasti majú neuveriteľnú hodnotu a je dôležité, aby sme s nimi správne nakladali. Chorvátsko má tiež veľmi dlhú vonkajšiu hranicu EÚ, preto nás veľmi zaujíma aj e, otázka posilňovania európskej bezpečnosti a aktívnejšia úloha EÚ, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc. pretože e, už e, hneď pred našimi domami je viacero veľkých kríz. Eh, digitálna transformácia je ďalšia výzva, pre ktorú stojí naše spoločnosti. Potrebujeme viac investovať do výskumu, do vývoja. To nie sú témy budúcnosti, to sú témy prítomnosti. To potrebujeme už teraz, pretože bez digitalizácie a nových technológií tu nebudeme mať žiaden hospodársky rast a žiadnu konkurencieschopnosť. To teraz znamená, že tie tzv. nové politiky majú pomôcť Európe Eh, dostať sa ďalej a to je presne to, čo od nás očakávajú občania. Na druhej strane eh, by sme si mali ale aj uvedomiť, eh, že musíme tu mať solidný základ, na ktorom by stal náš európsky projekt. Preto je dôležité, aby sme e, zabezpečili, že jednotlivé regióny EÚ sa budú k sebe navzájom e, približovať, e, že teda treba pokračovať v tých tradičných politikách. Chorváti len prednedávnom začali mať možnosť využívať fondy politiky súdržnosti, a podporu zo strany spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pre nás európske prostriedky sú veľmi dôležitým argumentom EÚ. Naši občania Eh, to veľmi citlivo vnímajú. Nie je to niečo, čo, od čoho by sme sa mohli len tak bez podšinutia odkloniť. Takže takéto balansovanie, eh, tá správna vyváženosť medzi starými a novými eh, politikami, to je jedna vec, ale nový rozpočet musí byť hlavne efektívny. Musíme sa najprv zhodnúť, aké politiky chceme ako financovať. Dôležité ale je, aby sme e, postupovali zodpovedne a včas e, e, docielili dohodu. Ja verím, že summit nám prinesie postup, pokrok. Ja neverím v zázraky, ale niekedy možno je dobré veriť v zázraky. V prípade, že by došlo k dohode, Chorvátsko je pripravené intenzívne ďalej rokovať aj s Európskym parlamentom v ďalšej fáze tohto procesu. Pán eh, predseda, vážené kolegyne a kolegovia, na záver ešte jedna technická informácia. Ehm, budeme tu mať recepciu, eh, walking dinner o 19.15 v Dome Európskej histórie a eh, zriadenci eh, Európskeho parlamentu stoja pred touto miestnosťou a povedú nás na miesto, kde sa bude táto recepcia konať. Nezabudnite si prosím so sebou zobrať všetky svoje veci, ak chce, e, teda vaše kroky mieria na túto recepciu. Ďakujem vám za pozornosť a pekný večer.